tu, e, že by sa e, správal takýmto straníckým e, spôsobom a že by nadržiaval vyloženie svojim kolegom. Ďakujem, pán Golniš. Ja postúpim vašu, váš odkaz predsedovi parlamentu. Poprosím vás, aby ste sa opäť utišili. A teraz pristúpime k, k vysvetleniam hlasovaní. Budeme pokračovať s bodmi na dnešnom zozname. Dostali sme veľmi veľa požiadaviek o slovo. Poprosím vás ešte raz, aby ste počúvali. A my môžeme um, vysvetľovať hlasovania iba do 14.45, pretože o 15.00 pokračuje plenárne zasadnutia, takže to, čo sa nestihne, sa môže predložiť písomne, alebo sa to odloží, odloží na zajtra. Takže správa pána Fernandeša. Pani Nuriada dostane slovo na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Uznávam, že v tejto správe sú pozitíva, napríklad požiadavka revízie viacročného finančného rámca, ale napriek tomu som sa zdržala hlasovania. Nebola som schopná toto podporiť, pretože sa domnievam, že pokiaľ komisia bude pracovať v rámci súčasného MMF, všetko, čo predloží, bude zlé. My potrebujeme odlišný rozpočtový rámec a skutočnú revíziu viacročného finančného rámca na roky 2014 až 2020. Potrebujeme silný program verejných investícií, ktorý nás vyvedie z recesie a zníži rozdiely medzi bohatými a chudobnými štátmi a potrebujeme investície, ktoré zvýšia sociálnu kohéziu. Veľa sa hovorí v súčasnosti o Junckerovom investičnom pláne. Je veľmi dôležité, aby sme zachovali verejné investície a aby sme zastavili privatizáciu vodární a elektrární a iných kľúčových sektorov. Musíme podporovať malé a stredné podniky a poskytovať zdroje pre vzdelanie. Ďakujem. Teraz pán Messerschmidt, máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedajúca, ďakujem Keby ste sa spýtali na túto správu Európe, Európanov, tak by vám určite povedali nie. Nie preto, že sme proti dobrým úvahám a zámerom, podporovanie zamestnanosti, podnikania a tak ďalej, ale jedinou odpoveďou tohto parlamentu je, e, že chce viac vlastných zdrojov európskeho rozpočtu, i keď v európskych inštitúciách mm, neexistuje dostatočná legitimita. Ako toto vysvetlíme občanom, že musia platiť zo svojich daní viac vlastne e, pre inštitúcie? A toto je vlastne myšlienka, ktorá sa skrýva za toto správou a ostatné je len druhou rade a preto e, sme hlasovali proti správe. Ďalším rečníkom na jednu minútu je pán Polčák, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Na rozdiel od predrečníka som túto správu podporil. Domnievam sa, že na, vzhľadom na to, s akou väčšinou bola prijatá, to hlasovanie bolo správne, pretože správa dobre o, popisuje situáciu rozpočtu. Chcem zdôrazniť ešte dve veci, ktoré sú dosť dôležité. A to je podpora malých a stredných podnikov, pretože Tie sú takisto spomínané v správe a je potrebné zdôrazniť, že malé a stredné podniky predstavujú viac ako 90 všetkých podnikov v Európe a takisto boli veľmi zasiahnuté krízou. A túto úlohu malých a stredných podnikov musíme prepojiť na pôsobenie štrukturálnych a investičných fondov v EÚ, pretože tieto fondy sú hlavnou pákou investičných údajov. Takže je nutné podporiť e, túto správu a ja som rád, že som tú správu mohol podporiť. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Teraz e, pristúpime k správe Boj proti podvodom ochrana e, finančných záujmov EÚ. Pán Pospíšil, prvý rečník na jednu minútu, nech sa páči. Nie, áno, je tu. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som podporil túto správu, pretože ochranu finančných záujmov EÚ považujem za dôležitú tému. V Českej republike sme urobili veľký pokrok, pretože do trestného zákonníka sme zapracovali skutkovú podstatu poškodzovanie finančných záujmov EÚ a takisto sme zaviedli trestnú zodpovednosť právnických osôb. tu musia spolupracovať orgány EÚ aj národných štátov. A Takisto justícia na národnej úrovni. Správa dobre vystihuje, ako sa skvalitňuje činnosť OLAFu. Vítam to, že OLAF zachytáva stále viac možných zneužívaní finančných prostriedkov EÚ. Tieto informácie musia byť jednak oznamované, ale musí sa aj vyhodnotiť, či ide o trestnú činnosť a ak ide o trestný čin, musia sa e, vyniesť právoplatné rozsudky. Dobre je tu e, popísané aj to, čo je úlohou komisie. E, je tu dôležité, aby sme zvyšili dôveryhodnosť EÚ. Ďakujem. Ďakujem ďalším rečníkom. Pani Džufrida, nech sa páči, máte jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tie dáta, ktoré sme mohli vidieť, nám hovoria, že e, číslo nezrovnalostí sa zvýšilo, najmä v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. A to, čo je naozaj znepokojujúce, okrem toho, že teda základmi, základnou obeťou je kohezná politika, sú tie vlastne nízke objemy, ktoré sú nasmerované na rozvoj našich regiónov a na priamu podporu našich občanov. A je mi samozrejme jasné, že nie všetky porušenia, hoci sú mnohé, sú podvodmi, častokrát ide len o technické nezrovnalosti. A to všetko sa môže pripísať veľmi nízkej znalosti týmto noriem, týchto noriem a veľmi komplikovaným procedúram, ktoré tu máme zavedené. Takže naozaj je dôležité, aby sme v tomto smere mali nulovú toleranciu, to je samozrejme jasné. Na druhej strane je veľmi dôležité, aby sme nepodvodné chyby um, riešili preventívne, napríklad tým, že zjednodušíme procedurálne pravidlá a budeme účinnejšie vzdelávať všetkých, ktorí sú zapojení do uh, riadenia správy a uh, priameho uplatňovania európskych fondov. Takáto jednoznačnosť zvýš, zníži aj chybovosť pri uplatňovaní prostriedkov. Ďakujem pekne. Pani Anderson je ďalšou rečničkou, ale nie je v sále, takže pán Hejs, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som hlasoval za túto výročnú správu. Je to dôležitá súčasť zmluv za každý rok. Komisia predkladá správu o stave podvodov, ktoré existujú v celej EÚ. Jedným z príkladov podvodov nie len v Európe, ale na celom e, svete je samozrejme nelegálny obchod s tabakom. Je, e, má e, objem, respektíve členské štáty každý rok strácajú 10 miliard eur a do roku 2017 sa predá v EÚ e, objem cigariet za 628 miliard eur. Aj e, Írsko e, je cieľom tohto o veľkého obchodovania s cigaretami nelegálneho a my tu podporujeme oveľa užšiu koordináciu a kooperáciu medzi daňovými úradmi a policajnými orgánmi, aby sme vedeli bojovať proti tomuto problému. Ďakujem teraz pani Maletič. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Každý rok Európska komisia e, zverejňuje správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie. Cieľom je e, zabezpečiť, aby nedošlo k podvodom a aby e, bola dobrá správa verejných investícií. V ostatnom roku bolo počiarknuté, že sa o 17 zmenšili negatívne dopady je e, možné e, konštatovať, e, že, sústava, že, že systém odhaľovania mm, funguje oveľa lepšie, ale je potrebné venovať väčšiu pozornosť opatreniam proti prevenčným opatreniam. Je potrebné zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť za boj proti organizovanému zločinu z krateniu daní a ostatných podvodov. Thank you. Our next speaker... Ďakujem pekne našim ďalším rečníkom, teda má byť pán Jalk, ale ten nie je v sále, takže pán Messerschmidt, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte aj mne jednu stručnú poznámku. Som naozaj povzbudený a povzbudujem aj všetkých občanov, aby čítali správy z týchto európskych inštitúcií. Je tu ale jedna správa, ktorá by mala byť veľmi pozorne prečítaná, je správa Dvoru auditorov. Tam je veľmi jasne napísané, akým spôsobom je Európska únia postupne dojená nelegálnym spôsobom. Je až prekvapivé, ako veľmi málo kontroly tu máme v niektorých oblastiach a čo je naozaj šokujúce, je to, že komisia napriek všetkým týmto poznatkom nemení svoju politiku a zároveň nezabezpečuje to, aby sa e, vytvorila väčšia miera disciplíny pri čerpaní týchto prostriedkov, ktoré sú prostriedkami daňových poplatníkov. Napríklad je to taká istá disciplína, ako sa vyžaduje od členských štátov, alebo členské štáty majú možno väčšiu rigiditu pri uplatňovaní vlastných pravidiel pri používaní svojich vlastných daňových prostriedkov. Takže zjednocovať Európu nie je ilegálne, ale ilegálne je, keď e, ľudia e, začínajú e, pchať ruky do pokladničky a tak povedať skradnú peniaze celej Európskej únie. Ďakujem pekne a teraz má na minútu slovo pán Polčák. Ďakujem, pani predsednička. V rámci tejto správy, ktorú som podporil, chcem vyzvinúť problematiku podvodov, najmä v časti kohéznej politiky súdržnosti E, Výsledné číslo je trochu menšie, pokiaľ ide o odhalené podvody, čo do objemu finančných prostriedkov, ale počet prípadov rastie. Chcel by som podotknúť, že aj v Českej republike došlo k pomerne výraznému zneužívaniu európskych prostriedkov na úrovni regionálnych operačných programov. Táto naša skúsenosť so zneužívaním prostriedkov kedy e, si na ne kraje nedali dostatočný e, pozor, viedla k tomu, že Česká republika zmenila metodiku čerpania v novom období, takže e, regionálne operačné programy už fungovať nebudú. Bude jeden národný. To je vhodný príklad boja proti podvodom. Ďakujem. Thank you. Um, we now move to... Ďakujem pekne. A poďme teraz k vysvetleniu hlasovania v prípade správy o stave rokovaní s Montenegrom, teda Čiernou horou. Prvým e, rečníkom bude Pán Kaputo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Montenegro výrazným spôsobom napreduje v rámci svojho približovania k Európskej únii. Máme otvorených 16 kapitol, vrátane vedy, výskumu, školstva, kultúry a tie boli už pripravené na ďalšie otvorenie. Vláda spolupracuje veľmi proaktívnym spôsobom, ehm, koordinuje všetky svoje aktivity a zároveň aj zosúlade svoju politiku s našou zahraničnou a vonkajšou politikou aj politikou bezpečnosti. Zároveň sa zapája veľmi aktívne do boja proti terorizmu. Montenegro e, výrazným spôsobom zlepšilo svoje transparentnosť a svoje fungovanie, čo zlepšuje perspektívu tohoto rokovania. A preto som hlasoval za. Ďakujem pekne. Našim ďalším rečníkom bude pán Bogovič, jedna minúta. E, Vzhľadom na e, skutočnosť, že prístupové Rokovania sa začali už v roku 2012 a dnes sa už 16 e, e, kapitol uzavrelo. Ide o e, veľmi úspešný postup medzi krajinami, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie. Na ekonomickej úrovni sa veľa toho zlepšilo. Prinieslo to veľmi pozitívne výsledky. Je veľmi dôležité pokračovať v načatom procese, aby sa členská krajina mohla pridružiť k ostatným krajinám, kandidátským e, krajinám. Je potrebné venovať sa najmä oblasti korupcie, organizovaného zločinu. Veľmi málo pokroku je, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských e, práv a e, justície. To sú všetko obdobia, ktoré sú veľmi dôle, oblasti, ktoré sú veľmi dôležité. Je potrebné postarať sa o to, aby občania mali zabezpečený lepší život, aby sa teda v spoločnosti zvýšili morálne a sociálne sociálne štandardy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Džambasky na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz eh, treba povedať, že Práve kvôli tomu, aké boli jasne nastavené ciele a ako jasne vieme merať napredovanie eh, Čiernej hory smerom k Európskej únie, treba oceniť eh, tento pokrok. V tejto správe sa ale ukazujú aj slabosti, ktoré súvisia s touto republikou, súvisia najmä so slobodou vyjadrovania, slobodou mass médií a eh, sú tu aj témy, ktoré súvisia so vzťahom k Chorvátsku. Ale v zásade sa dá povedať, že celé Montenegro je takým ukážkovým žiakom pri uplatňovaní európskeho práva v Čiernej hore je takmer absolútna jednohlasnosť eh, v rámci postoja napríklad voči Ukrajine alebo eh, v rámci protiteroristickej eh, legislatíve, ktorá je zameraná na boj proti ISIS v Montenegru, v Čiernej hore, je tiež aj veľmi jednoznačný postoj voči ľuďom, ktorí by sa prípadne zapojili do aktivít ISIS. Preto som podporu, ktorú správu je vyvážená a objektívna. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz pani Petir, jedna minúta. Podporila som prijatie uznesenia o pokroku Čiernej hory e, v roku 2014, pretože e, uznáva e, úsilie, ktoré bolo vložené a jasne uvádza problémy, s ktorými sa Čierna hora potýka a ktorým sa treba venovať. Chcem uviezť najmä kapitoly 23 a 24, ktorým sa Čierna hora musí osobitne venovať. Ide najmä o to, aby e, umožnil sa vznik právneho štátu, aby justícia bola efektívna a nestranná, boj proti korupcii sa zlepšil, médiá boli e, slobodné a tiež je potrebné postarať sa o transparentnosť a financovania politických stran a zabezpečiť, aby sa pred súd dostali vojnoví e, zločinci a aby sa odškodnili všetky obete vojny, myslím tým aj v Chorvátsku. Je dôležité tiež postarať sa o vytvorenie atmosféry tolerantnosti a e, zapojenia všetkých národnostných menšín, e, pričom najmä mi ide o e, potrebu zabezpečiť viac národnú identitu Boky Kotorskej. Thank you. Ďakujem pekne. Ideme teraz ďalej. Ide to správa o napredovaní pre e, bývalú Juhoslovenskú republiku Macedónsko. Správa za rok 2014. Slovo má pani Borza, nech sa páči. Podporujem túto správu, pretože vysiela dva, dve dôležité posolstva. Prvá e, je, že e, Macedónsku sa nebude e, brániť v ďalších negociáciách. Európska rada sa vyzýva k tomu, aby začala rokovať. Druhá záležitosť sa týka demokracie, a síce slobody slova v Macedónsku obvinenie, obvinenia eh, mnohých občanov eh, sú veľmi eh, vážne. To bude určite mm, voda na mlyn tým, ktorí nechcú, aby Macedónsko sa dostalo do Európskej únie na štátnom televíznom eh, kanáli eh, sa eh, vysielajú veci, ktoré nemajú miesto v demokratickej spoločnosti. Takže vyzývam vládu, aby začali konať a aby vyviedli, vyvodili aj politickú zodpovednosť. Ďakujem. Pán Bogovič, nech sa páči, jedna minúta rezolúcia o, o pokroku niekdajšej republiky Jugoslávie a Macedónska som podporil, pretože je e, dobrá. Je e, je, e, snaží sa o stále intenzívnejšie rokovania v rámci prístupového procesu. Táto krajina je na dobrej ceste a nechceme e, vplývať negatívnym spôsobom na začiatok rokovaní. E, áno, e, aktuálna politická situácia v Macedónsku je mimoriadne nestabilná a môže sa stať, že e, táto krajina e, sa dostane do e, veľkého chaosu, ak inštitúcie Európskej únie sa nepostarajú o to, aby v tejto krajine zavládla stabilita. Nestabilitu nemôžeme dovoliť. Chceme, aby sme pokračovali v dialogu, ale len s vládou, ktorá začne riešiť nestabilnú situáciu. Ďakujem, pán Čambasky. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Ja som podporil túto správu vo svojom hlasovaní, pretože je to veľmi dôležitý signál, ktorý vysielame vláde v Skopie. Bilaterálne problémy treba rozhodne čím skôr vyriešiť. Zmluva o susedských vzťahoch medzi Bulharskom a Macedónskom by mala byť čo najskôr podpísaná a zároveň nenávisť medzi týmito dvoma krajinami a teda najmä medzi médiami v týchto dvoch krajinách by mala byť ukončená je dôležité, aby sme rešpektovali plnohodnotne práva všetkých občanov v Macedónsku. Každý občan má právo používať svoj jazyk. Je to poprvýkrát, keď dokument Európskeho parlamentu spomína aj občanov Macedónska, ktorí sa identifikujú ako Bulhari. A tento signál treba jednoznačne vyslať do Skopie je to jediný spôsob, ako pokračovať ďalej, ako zabezpečiť to, že e, budeme zabezpečíme dlhodobý progres firmu smerom k členstvu Európskej únie. Pani Petir? Na Makedónii. Vítam solidaritu, ktorú sme preukázali voči Macedónsku a vyzývam Európsku komisiu a radu, aby po deviatich e, neúspechoch našla riešenie, aby sa za Macedónskom začali e, rokovania. Eh, Macedónsko kvôli bilaterálneho sporu ohľadne mena s Gréckom čaká na otvorenie negociácií už 10 eh, rokov, eh, čo je zlé pre macedónsky mm, národ. Mm, úspešným príkladom riešenia bilaterálnych problémov v rámci procesu negociácií, ktoré sme mali v Chorvátsku, je príkladom dobrej praxe, ktorú by sme mohli využiť aj v Macedónsku. Ešte raz Vyzývam Európsku radu a komisiu, aby e, tieto dobré príklady e, existujúcich negociácií v minulosti e, využili, pretože je potrebné umožniť Macedónsku začiatok rokovaní, pretože si to zasluhuje. Ďakujem pekne, ideme k správe za rok 2014 pre Srbsko. Prvým rečníkom bude pán Pošlo, nech sa páči. Pospíšil. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako člen delegácie pre spoluprácu so Srbskom vítam túto správu, ktorá popisuje pokroky, aké Srbsko dosiahlo v ostatných rokoch. Táto správa upozorňuje aj na problémy, ktoré e, Srbsko ešte stále má na národnej úrovni som sa zaoberal justíciou a zaujímajú ma najmä body týkajúce sa súdnych reforiem boja proti korupcii aj e, keď sa Srbsko snaží reformovať justíciu, je ešte stále čo reformovať na ceste k právnemu štátu Je dobré, že táto výzva je v správe explicitne uvedená, že teda bez toho, že bude jasne právnym štátom Srbsko e, nemá miesto v Európskej únii. Mali by sme tento proces podporiť. E, oblasť policie, justície patria k tým najkomplikovanejším e, reformy. Všetky krajiny, ktoré čakali na prístupový proces, zvládli tak aj táto krajina. Ďakujem, pán Bogovič uznesenie o pokroku Srbska e, som s veľkou radosťou e, podporil. Spomína sa tam veľká snaha srbskej e, vlády, aby s reformnými programami, a lepšími vzťahmi v regióne sa posunula o krok e, pred, pokiaľ ide o vytvorenie právneho štátu. E, myslím si, že obyvateľia Srbska si zaslúžia, aby Európa bola pre nich solidárna, aby e, mali možnosť svoju krajinu rozvinúť čo možno najskôr do takého stupňa, ktorý umožní vstup do Európskej únie. Tieto snahy srbskej vlády a veľkú, veľké očakávania srbského národa musíme podporiť e, so všetkou možnou predpristupovou e, pomocou e, a s nástrojmi, ktoré máme k dispozícii, aby sme im uľahčili cestu vstupu do EÚ. Želám im veľa úspechov na tejto ceste. Ďakujem, pán Čampasky. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Hlasoval som aj za túto správu, pretože sa v nej nachádza veľmi dôležitý signál, ktorý chceme vyslať vláde a chceme, aby si v rámci procesu európskej integrácie osvojili aj pravidlá, ktoré sú pre Európsku úniu bežné. Platí to aj pre práva národnostných menšín. Každá menšina by mala mať možnosť študovať a učiť sa vo svojom rodnom jazyku a získavať vzdelanie vo svojom rodnom jazyku. Konkrétne hovoríme o bulharskej menšine, ktorá sa nachádza v Srbsku, teda na, na, na severovýchode Srbska. Táto menšina má výrazné obmedzenia pre svoje štúdium bulharčiny Mala by tu byť jednoznačná správa pre Srbsko a mali by si naozaj osvojiť tieto závery v rámci svojej prístupovej cesty. Ďakujem pekne a teraz pani Petir, nech sa páči. E, Podporila som uznesenie o pokroku e, Srbska Brocka v roku 2014 kolegu Meka Alistera, pretože jej posolstvom je, že Srbsku musíme pomôcť pri realizácii reforiem. E, myslím si, že v tomto procese musí mať dôležitú úlohu Európska komisia, ktorá sa musí postarať o to, aby tam zavládlo e, právo. E, teší ma, že kolega akceptoval väčšinu pozmeňovacích návrhov, najmä som sa zamerala na otázku postavenia Chorvátska chorvátskej národnostnej menšiny vo Vojvodine a na problém nezvestných osôb. E, tak e, tiež som spokojná, že kolegovia v Európskom parlamente začali chápať, aký problematický je zákon o organizácii a kompetenciách štátnych orgánov v konaní o vojnových zločinoch v Srbsku. Európska komisia v prípade Srbska už nemôže e, tie problémy zatajovať, musí ich začať riešiť a preto vyzývam ju, aby e, požiadala Srbsko, aby odstránila, zrušila články 2 a 3 a taktiež e, chceme sa e, postarať o to, aby advokát Veľko Marič mal spravodlivý proces. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa ešte jednému kolegovi, ktorého som opomenula. Na zozname máte slovo na minútu. Nech sa páči. Ďakujem. Pokiaľ ide o hospodársky a politický aspekt, Srbsko je súčasťou Európy, samozrejme. Tu sa potvrdzuje vlastne iba pr- prírodzený stav, keď Srbsko vstúpi do EÚ. Srbsku musí byť okrem toho jasné, že toto bude možné iba za podmienky, že nastane a že sa nastolí zmierenie medzi všetkými etnickými skupinami a potom národ, ktorý toľko trpel, sa pohne smerom do Európskej únie. Ja podporujem túto správu, pretože stimuluje Srbsko a motivuje ho robiť ďalšie pokroky. Tieto reformy e, sa nemajú robiť len kvôli EÚ. To nie je e, úloha, ktorá sa má robiť na základe tlaku zvonka. Je to niečo, čo sa má robiť dobrovoľne, aby sa situácia normalizovala a stabilizovala. Dúfam, že Srbsko bude príkladom pre mnohé štáty EÚ. Skúsenosti e, so Rumunskom alebo Slovinskom takisto ukazujú, že došlo k pokrokom. Ďakujem. Teraz má slovo pán Šoltes. Nech sa páči. Uh, môžem reči, da, uh, pri... Musím povedať, že uh, pri prijatí Srbska do procesu európskej integrácie je potrebné si uvedomiť, že Srbsko už skutočne urobilo veľký krok vpred a to v rôznych oblastiach, eh, v oblasti reformy súdnictva, v oblasti reforiem, eh, teda reformami v oblastiach, ktoré sú veľmi dôležité na vstup do Európskej únie. Eh, Tiež je potrebné eh, konštatovať, že eh, situácia v Srbsku možno nebola príliš naklonená, najmä mám na mysli obrovské záplavy, eh, tragické, ku ktorým tam došlo. Teda je potrebné aj po ekonomickej strane hľadať riešenia, ktoré Srbsku umožnia integrovať sa do Európskej únie, pričom je veľmi dôležité zdôrazniť úlohu susedných krajín Srbska. A myslím si, že keď hovoríme o o Srbsku musíme byť e, skutočne solidárni e, pri problémoch, s ktorými sa potýka, nezatvárať pred nimi oči. Teraz e, pristúpime k správe o Kosove, ale najskôr jedno oznámenie. Povedala som, že musíme ukončiť túto časť do 3 štvrte na 2. Ja teraz môžem akceptovať iba Kosovo a potom správu Rozaty a ostatní, ktorí majú pripomienky k iným správam, môžu opustiť sálu. Zajtra na začiatku vysvetlení hlasovaní budete mať ešte dodatočnú možnosť sa vyjadriť. No a teraz Európsky integračný proces Kosova. Slovo dostáva pán Bogovič, nech sa páči uznesenie eh, o procese integrácie Kosova a som eh, s radosťou podporil, eh, pretože poskytuje dobrý prehľad o, o tom, čo sa dosiahlo v ostatných rokoch, aj keď sú tam ešte veľké problémy, s ktorými Kosovo sa musí potýkať a musí ich vyriešiť. Sme však v ostatnom čase svedkami toho, že ľudia zjavne nevidia svoju budúcnosť vo svojej krajine a to je výsledok systému systému, ktorý tam nefunguje. E, problém e, exodu z tejto krajiny e, ukazuje, že táto krajina je skutočne vo veľmi alarmujúcom stave a má to dopad aj na e, geograficky e, blízke e, krajiny, kde sa zvyšuje kriminalita. Ľudia sú tam zavádzaní falošnými sľubami. Je potrebné vyriešiť problémy kosovčanov, ktorí doma nevidia príležitosť na život a vyriešiť problémy, ktoré tam vládnu. Ďakujem, pán Džambasky. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Ja som podporil túto správu pretože spravodajkyňa pani Lunáček vypracovala vyváženú a objektívnu správu. Samozrejme, v Kosove je veľmi veľa problémov, ktoré súvisia s organizovanou trestnou činnosťou, s pašovaním drog, s ekonomikou. Mnohí ľudia sú nutení opúšťať Kosovo a v tejto správe odporúčame, aby sa chránili práva Um, etnických menšín, napríklad Goranov. Myslím si, že toto je správna cesta pre Kosovo. Kosovo musí takto postupovať, ak chce byť súčasťou európskej rodiny. Kosovo má veľa problémov, ale zároveň si myslím, že už s tým niečo robí, preto som uh, podporil túto správu. Ďakujem, pán Jalk. Uh, tento text je neakceptovateľný, pretože neberie do úvahy záujmy uh, Srbov a problémy Srbov. Kosovo je údajne štát, ktorý sa normalizuje, kde e, Srbia a Albánci spolu nažívajú stále lepšie a lepšie. Ale toto je popieranie reality, je to absurdná ideológia, ktorá už 10 ročia e, je nastolená v tomto regióne, ktorý sa inšpiruje európskou a americkou politikou. Odkedy sa vlastne rozložila Jugoslavia, EÚ uznala legitimitu teroristické organizácie SEKA a takisto um, inštitucionalizovanú mafiu akceptuje ako štát. Dokonca niektorí dnes vnímajú tento štát a, ako kandidát na vstup do Európskej únie, ako keby európske fondy vedeli zmeniť uh, realitu v tomto komplexnom regióne. Ďakujem. Ďakujem, teraz slovo dostane pani Bilbao, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som podporla túto správu o Kosove, pretože uh, ľudia sa veľmi slobodne vyjadrili, veľmi jasne povedali, ako chcú žiť a v akom štáte chcú e, fungovať. Je to predpoklad pre mier a je to súčasť základných hodnôt Európskej únie. História Kosova je históriou boja o základné práva, o, za, o základnú identitu a vlastne pre nás ako staršie štáty je to pripomienka toho, že skutočne potrebujeme federálnu Európu, spoločný priestor, v rámci ktorého budeme môcť e, fungovať vo vlastných e, malých štátoch alebo členských štátoch, ale zároveň budeme dokázať, budeme schopní bojovať na globálnej úrovni ako jedna veľká ekonomická sila. Je dôležité, aby sme vytvorili priestor, ktorý bude tak citlivý a bude umožňovať, aby sa každá lokálna identita mohla vyjadriť v rámci svojho územia. A je dôležité, aby sme eh, naplno vyjadrili alebo naplno umožnili tomu, aby sa ľudia mohli vyjadriť a vyjadriť svoju identitu. A teraz správa Rozaty ako posledná. Pani Džufrida dostane slovo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hlasovala som za túto správu, lebo všetci musíme priznať, že to, čo sme očakávali, tá ekonomická obnova, tá tu stále nie je. Teraz len dúfajme, že očakávania Európskej komisie konečne budú reálne. Tie tri základné prvky sú naozaj podporiteľné. E, jednak sa to týka investícií, jednak stability, jednak rozpočtov. Zároveň si nesmieme ale nesmieme zabúdať na to, že tu chýba ešte aspekt flexibility a zároveň stability. Je dôležité, aby e, ďalšie investičné stimuly neboli na škodu investícií do vedy a výskumu. Musíme si uvedomiť, že e, častokrát dochádza k presunom prostriedkov a naďalej nedokážeme stimulovať malé a stredné firmy, aby získali jednoduchšie úvery. E, vidíme, že sociálna, e, teda kvalita sociálnych štandardov sa znižuje v mnohých krajinách. Štrukturálne fondy nie sú častokrát adekvátne vyčerpané alebo adekvátne nasadené a nepomáhajú zvyšovať kvalitu života. Je dôležité, aby sme e, dokázali hľadať riešenie. Všetci veľmi dobre vieme, kde sú chyby a teraz treba hľadať spôsoby, ako ich opraviť. Ďakujem teraz pani Gil, ďakujem pani predsedajúca. Ja som podporila takisto túto správu, pretože sa tu víta nový prístup komisie, ktorý sa e, sústredí na rast a investície. Správa takisto zdôrazňuje dôležité reformy, ktoré majú robiť členské štáty a to, že reformy musia byť aj sociálne vyvážené. A tie štáty, ktoré majú e, rozpočtové prebytky, musia urobiť viac pre rast v Európe ako takej. V budúcnosti komisia bude musieť viac zohľadňovať reformy, ktoré urobili členské štáty pre boj proti daňovým podvodom. Musia dať zásluhu týmto členským štátom, takisto ako tým členským štátom, ktoré znížili svoje nadmerné rozpočtové deficity. Ďakujem, teraz má slovo pani Maletič. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, tri eh, piliere, na ktorých, eh, z ktorých eh, vychádza koordinácia hospodárskych politík, veda, modernizácia, lacné zdroje energie. To sú veľmi dôležité faktory pre zvýšenie konkurencie schopnosti. Investície však klesajú, pretože nádej na zotavenie nie je veľká. Podnikatelia sú veľmi pre zadlžení. Nedostatok investícií eh, môžeme doplniť tým, že eh, sa postaráme o väčšie eh, štátne financie rozhodné vlády môžu s optimizmom sa pozerať do budúcnosti a preto sa veľmi teším, že som dnes mohla toto uznesenie podporiť v parlamente. Ďakujem pani Činiči, jedna minúta. Grazie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ekonomická kríza zo sebou prináša celý rad rôznych dôsledkov, ktoré um, zásadne ovplyvňujú hospodárskú situáciu v Európe. Keď sa pozrieme na postupnú obnovu, vidíme len veľmi malé kroky vpred v roku 2015 a veľmi slabú nádej pre rok 2016. Tento pilier stojí na troch základných pilierov a síce na každoročnej analýze rastu. Je tu obnova stimulov a investícií, akcelerácia štrukturálnych reforiem a zároveň presadzovanie e, zodpovedného rozpočtu, ktorý bude podporovať rast. Myslím si, že to všetko sú nevyhnutné veci pre Európsku úniu, aby sme obnovili svoju konkurencieschopnosť na globálnej scéne a zároveň aby sme dokázali zvýšiť investície do vedy, rozvoja a aby sme dokázali podporiť trh s tovarmi a službami. V zásade je nevyhnutné, aby sme dokázali um, hľadať aj rezervy v rámci verejnej správy a verejných prostriedkov a zlepšovali dynamiku a kapacitu trhu práce, najmä aby sme riešili nezamestnanosť mladých, ktorá je smutnou v našej doby a preto som hlasovala za túto správu. Ďakujem, teraz má slovo pán Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som nepodporil tú správu, nie preto, že by som nesúhlasil s tými číslami alebo že by som pochybňoval ten obsah, ale perspektíva je úplne nesprávna. Prehliada fakt, že hospodársky rast vo svete je oveľa lepší ako v Európe. Hospodársky rast v Európe ako také je vyšší ako v EÚ a rast v EÚ je zasa vyšší ako rast v eurozóne. Takže niečo v eurozóne funguje zle. Európska únia neukončí vlastnú recesiu, kým neukončí zároveň e, tú milnú myšlienku, že odlišné, e, že odlišné štáty môžu mať jednu menu. A e, ľudia v Grécku sa musia e, rozhodovať sami, e, ako naložiť so svojou vlastnou ekonomikou, pretože len tak opäť nás to nastavíme, nastolíme rast. Ďakujem teraz pán Balco. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o európsky semester, ja ho o teoretické principiálne zamietam. Keď sa začala kríza, prezident e, Sarkozy e, povedal, že je potrebné postarať sa o to, aby e, tie vlády naozaj dobre pracovali bolo potrebné postarať sa o, o úzkú spoluprácu ekonomickú a vytvorili sa tieto tzv. semestre. Predpisuje sa v nich členským štátom, čo majú robiť, čo majú zakomponovať do svojich plánov a v rámci semestra e, dochádza k vzájomným rokovaniam e, a zistuje sa, či Európska únia e, tieto plány akceptuje alebo nie. Toto opatrenie presne popisuje, čo štáty vôbec môžu robiť, čím sa narúša suverené právo e, štátov. Ďakujem kolegyne, kolegovia. Zvyšné vysvetlenia hlasovaní zaznejú zajtra po hlasovaní a teraz prerušujem rokovanie do 15. hodiny. Ďakujem.